Good afternoon, dear colleagues, dear guests. So we start our meeting today. Our... Dobré ráno, milé kolegyne, milí kolegovia. Môžeme e, začať dnešným verejným vypočutím. Môžeme najprv e, náš dnešný program posúdiť. E, môžeme schváliť z 18. a 19. zápis z nášho stretnutia. Mm, PESH Výbor PEŠ bude organizovať 15. júna vypočutie e, v Európskom e, parlamente od 4. E, do 6. Sme pozvaní z nášho výboru a bude zastúpený pánom Žom Lópezom. A potom o násilie e, proti ženám. E, členovia sú e, pozvaní zúčastniť sa na tomto stretnutí verejnom 21. júna od 3. do 4.30 ratifikácia istambulského dohovoru potom teda Make Europe Safe, teda urobme Európu bezpečnou pred násilím. Budú tam hlavní rečníci, zástupcovia Rady Európy, komisie, predsedníctva, samozrejme aj spolu spravodajcovia EP. Agenda bude zaslaná všetkým e, členom. A posledné oznámenie mainstreaming rodovej rovnosti do akademických a výskumných organizácií. E, bude to konferencia na vysokej úrovni organizovaná EIGE, e uskutoční sa 20. oktobra 2016 v Bruseli. Stretne sa tam asi 170 e, účastníkov, odborníkov, z oblasti e, radova mainstreamingu v výskumnom e, sektore. A e, my sme pozvaní zúčastniť sa v najmä v súvislosti s nedávnou správou pani Vozenbergovou o, o, o kariérach žien vo vede. Uh, bod 4 e, našej agendy, náš hlavný bod programu e, ženské, e, teda práva žien vo východ, v štátoch východného partnerstva a v susedných krajinách. Možno niekoľko procedurálnych pripomienok. 23. novembra prezidium schválilo ten, toto vypočutie ako súčasť programu na prvú polovicu 2016. Je to prípad práva eh, na eh, nelegislatívnu správu z vlastnej iniciatívy výboru eh, FEM v tejto istej, tejto istej téme. A koordinátori sa 19. apríla rozhodli, že Pozvu pani Marianu Kacarovú a ďalších vážených rečníkov. Tešíme sa, že e, prijali naše pozvania a vyjadria sa k tejto dôležitej téme. Správa sa bude zaoberať situáciou týkajúco sa práv žien v krajinách e, e, európskej východnej politiky. Moldava, Ukrajina, Bielorusko, Arménia, Gruzinsko, Azerbajdžan a krajiny južného susedstva Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Maroko, Palestína, Tunisko, Turecko, Alžírsko, Líbia a Sýria. Európska <clears throat> únia je eh, odhodlaná podporovať rodovú rovnosť vo vzťahu k týmto krajinám, ako aj s podporou projektov, ktoré sa financujú z, európskeho, z nástroja európskeho susedstva. V správe sa bude hovoriť o viacerých oblastiach vrátania politickej účasti a podobne. Krajiny východného partnerstva sa navzájom značne odlišujú a postavenie žien v týchto krajinách sa takisto líši. Preto e, sme v poslednom čase ste sa zamerali na zaujatie diferencovaného prístupu k susedom eh, Európskej únie. Teraz začneme našu diskusiu. Videla som, eh, teda v prvom rade musím odozdať slovo sama sebe ako spravodajkyni. Prejdem do francúzštiny. Ouais, le micro. Euh, Eh, v prvom rade by som sa chcela poďakovať expertom, ktorí um, súhlasili s tým, že sa zúčastnia tohto vypočutia, ktorí prispeli k našej práci pri príprave eh, správy, pokiaľ ide o situáciu žien v krajinách východného partnerstva a susedných krajinách. Uh, Ehm, keď hovoríme o susedstve, tak tu máme dve kľúčové slova, to sú úzke vzťahy s Európskou úniou a e, cesta k európskemu členstvu v EÚ. E, krajiny e, európskeho susedstva sú krajiny, ktoré sa zapojili do trvalých partnerských vzťahov z EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o východné partnerstvo. Tieto sú odhodlané ísť na ceste k členstvu. E, týchto krajinách e, sa, presadzujú, sa musia presadiť e, niektoré základné e, práva, predovšetkým a, a k tomu samozrejme významne patria práva žien. Európska politika susedstva má takisto sa, sa, sa vzťahuje takisto aj na krajiny, ktoré ašpirujú na členstvo krajiny východného partnerstva musia prechádzať politickou, sociálnou aj ekonomickou transformáciou. Je potrebné, aby sa dosiahla väčšia rovnosť, tak pokiaľ ide, rovnosť medzi týmito krajinami, tak pokiaľ ide o politické systémy, ako aj o hospodárske a sociálne práva. Teraz by som chcela povedať niečo o tom, prečo sme sa rozhodli, rozhodli práve pre tieto krajiny. Pokiaľ ide o práva žien, e, situácia, postavenie e, žien a výzvy ktoré pred nimi e, stoja, sa medzi jednotlivými krajinami značne líšia. Napriek tomu sa v nich uplatňuje rovnaká metóda a majú rovnaké ciele ako Európska únia. To znamená, že ide o vytvorenie bezpečného susedstva, demokratického systému, v ktorom sa rešpektujú ľudské práva a aj rovnosť žien. Z tohto dôvodu spravodajkyňa vzhľadom na e, druhú časť názvu e, správy v tomto štádiu prípravy sa zameriavala predovšetkým na južnú vetvu európskeho susedstva. Revízia tejto politiky v súčasnosti prebieha a preto sa vytvorila veľmi významná príležitosť na to, aby sa presadila účasť žien a ich rovnosť v prioritných politikách. Zameriavame sa teda na východné partnerstvo, ale nevylučujeme ani južné krajiny vzhľadom na všeobecný prístup európskej susedskej politiky a na miesto, ktorú zohra, miesto ktoré e, zastávajú práva žien v týchto politikách. Takýmto spôsobom budeme môcť poukázať na podobnosti, aké rozdiely medzi jednotlivými časťami európskej susedskej politiky. To nám však nebráni k tomu, aby sme e, prijali ešte ďalšiu správu, ktorá bude výlučne zameraná na južnú vetvu európskeho susedského susedstva. Ehm, okrem toho krajiny, ktoré nepatria do, susedskej, do susedskej politiky, ako je Rusko, Turecko a tak ďalej, tieto sú Um, krajinami, s ktorými um, sú naše vzťahy založené na bilaterálnych uh, dohodách. Ale táto téma je veľmi dôležitá. Pre všetkých z nás v tejto sále je to nesporné, ale napriek tomu to musíme stále opakovať. Dodržiavanie práv žien, rodovej rovnosti v susedských krajinách je veľmi dôležité vzhľadom na e, zdieľané hodnoty, spoločné ašpirácie, ale aj vzhľadom na to, že chceme, aby v týchto krajinách bol vytvorený stabilný demokratický systém. Tu je potrebné rešpektovať práva žien deruje aj de facto, aby ich účasť na reformách, na rozhodovaní o politických otázkach bola zaručená. Stabilné susedstvo znamená aj prosperujúce susedstvo a účasť žien na ekonomickom živote je kľúčovým prvkom. E, chcela by som ukončiť tento úvod niekoľkými otázkami pre expertov aj pre komisiu. E, e, jednou z prvých otázok pri príprave tejto správy bola otázka údajov, číselných údajov, pokiaľ ide o rešpektovanie práv žien, pokiaľ ide o násilie proti ženám, nám ich účasť na trhu práce a rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a muža, mužmi, e, účasť na miestnej politike, prístup k spravodlivosti. Tieto údaje E, ktoré sme dostali od expertov, e, slúžia ako základňa pre ďalšiu obhajobu našich e, ideí, medzi ktorými vždy stojí na prvom mieste ochrana práv žien. Pokiaľ ide o hlavné výzvy v týchto, v tomto regióne, tu mám na mysli predovšetkým možnosť hľadania realistických a primeraných e, odpovedí. Moja otázka na expertov je, či by nám mohli e, tieto výzvy definovať tak, pokiaľ ide o e, strednodobé aj dlhodobé horizonty a aby poukázali na to, ktoré faktory sú v tomto smere najdôležitejšie. Vo východnom partnerstve tu ide aj o otázku dedictva komunistického režimu režimu a komunistických ústav a právnych systémov, ako aj systematická diskriminácia, ktorá je tu ešte stále realitou a braní plnej realizácii práv žien. Mohli by to experti bližšie vysvetliť? Ďalšia otázka, pokiaľ ide o, o krajiny okolo Stredozemného mora. V niektorých z týchto krajín je snaha o reformu e, politického líderstva, ale e, vedenie týchto krajín zostáva ešte stále dosť konzervatívne, napríklad Tunisko, Maroko a podobne krajinách e, partnerstva je potrebné zmobilizovať e, vedenie týchto krajín a takisto treba zmobilizovať aj účasť, aby nedošlo k e, presadzovaniu reforiem z hora na dole, ale aby to bol aj pohyb smerom z dola nahor. Pokiaľ ide o podporu ži- práv žien v krajinách susedstva, je nevyhnutné, aby sme pokročili aj v tomto smere. E, E, musíme e, si vymieňať osvedčené postupy a myšlienky e, podpory takýchto osvedčených postupov v krajinách partnerstva. Som si istá, že experti budú vedieť uviezť niektoré príklady týchto osvedčených postupov. My ako Európsky parlament budeme robiť všetko preto, aby sme mohli obajovať práva žien. Toto sú tie prvé otázky, ktoré mi prišli na mysel, keď som vypracovala správu. Toto vypočutie by malo poskytnúť príležitosť na to, aby sme o tejto otázke pohovorili podrobnejšie. Ďakujem vopred rečníkom. Tešíme sa na vaše skúsenosti, na vaše kritické pripomienky, na vaše názory a nechcem už ďalej zdržiavať. Odovzdávam slovo prvej rečničke, ktorou je pani Mariana Kacarová, ktorá je zakladateľkou aj Eh, predsedničkou eh, UK Society for Justice v Bulharsku a takisto by som chcela poďakovať pani Kacerovej, pretože je, eh, sa už dlhé roky venuje boju proti násiliu na ženách a obhajobe práv žien. Týmto je hneď odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, Gabriel. Thank you very much uh, for, um... Veľmi pekne ďakujem za tento úvod a za otázky, ktoré si nám ako expertom položila. Dúfam, že sa nám podarí, podarí zodpovedať na všetky tieto otázky zmysluplným spôsobom. Obávam sa však, že dnes na to nebudeme mať dostatok času. Som si istá, že kolegovia budú e, pripravení ďalej v procese vypracovania správy odpovedať na tieto otázky. Takisto by som sa chcela poďakovať eh, predsedničke pani Garcia Pérez, neviem, či tu je dnes prítomná, za jej pozvanie, eh, keď eh, sme ako experti sa mohli zúčastniť tohto vypočutia. Ďakujem aj Márii, pretože ty skutočne si na čele toho boja v Bulharsku medzi politikmi v spoločnosti s cieľom eh, preklenúť eh, tento rozdiel medzi eh, pohľaviami v spoločnosti. Ďakujem aj za voľbu tejto témy ktorou sú krajiny východného partnerstva a južného partnerstva. Myslím si, že je skutočne veľmi e, primerané sa týmto otázkam venovať práve v tomto čase. Chcela by som sa zamerať na dve otázky súvisiace s právami žien vo východnom a južnom partnerstve. Sú to otázky, ktoré sú pri tvorbe politiky často prehliadané. Napriek tomu, že tvrdé fakty o týchto otázkach nie sú prítomné, dúfam, že tá správa e, bude východiskom pre ďalší výskum o týchto otázkach. Prvá otázka sa týka úlohy žien pri ukončení konfliktu a budovania trvalého mieru a bezpečnosti. Druhá otázka sa týka osobitnej úlohy obhajcov ľudských práv žien a naliehavej ochrany, ktorú potrebujú. Keď sa dnes zameriame na tieto dve otázky, myslím, že je predovšetkým potrebné zabezpečiť práva a rovnosť žien v európskom susedstve. Je nevyhnutné, aby sa zabezpečil predovšetkým v Európe miera bezpečnosť pre všetkých, pretože rodová rovnosť to nie je iba etická otázka alebo snaha o dosiahnutie spravodlivosti. Ženy totiž v každej krajine um, majú uh, rozhodujú rozhodujúcu úlohu a e, pokiaľ ide o e, rodové rozdiely, môže to byť e, niečo, čo vedie k celkovému narušaniu našej bezpečnosti ženy zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide aj o e, vojnové konflikty. Ženy e, sú svetkami e, mnohých konfliktov a snažia sa veci urovnať. E, vystupujú ako aktivisti, ako novinári. Sú to matky zmiznutých osôb, sú to právničky, spevačky, rozprávajú príbehy a veľmi často e, sú nástroje nástrojom na to, aby deti, e, ktoré sa zrodia niekedy aj z e, znásilnenia e, mohli vyrastať. Toto sa deje vo východnom a južnom eh, susedstve. Ja som stretla mnohé čečenské ženy, ktoré boli znásilnené ehm, vojakmi a poznám ich pocity hamby, zúfalstva, eh, osam, sa, eh, samoty. Poznám príbehy žien, ktoré museli odísť, aby prežili, aby mohli rozprávať svoj príbeh, aby mohli bojovať zamier. E, v roku 2006 som, ochra- som vytvorila organizáciu na ochranu týchto žien a na to, aby tieto ženy, ktoré prežili vojnu, mohli o svojich zážitkoch porozprávať. Prečo o tom hovorím dnes? Smutná pravda je taká, že medzinárodné spoločenstvo doteraz nedokázalo vybudovať trvalý mier a bezpečnosť. Nedostali sme sa k tomu dokonca ani len blízko, pretože e, všetky za posledných 5 e, rokov sa situácia vo svete výrazne zhoršila. Je tu vyše tucta e, otvorených konfliktov, nehovoriac zo zmrazených konfliktov. E, okrem Bieloruska krajiny východného partnerstva prežili v posledných rokoch ozborený konflikt. Bola to Ukrajina, bol to Nagorno Karabach, e, kde tu máme e, samozvanú republiku medzi Arménskom a um, Azerbajdžanom, Južné Osecko, Osecko Abchádzko. E, vedeli ste, že rok e, jeden rok vojenských výdavkov na svete sa rovná 700 rokom celého rozpočtu OSN. Jeden rok vojenských výdavkov na svete sa rovná 2928 rokov rozpočtu OSN vynaloženého na ženy. A napriek tomu sú ženy všeobecne vylúčené z rokovaní o miery a nie sú ani zapojené do mocenských štruktúr doktor. Ehm, ehm, ozbrojené konflikty ehm, pripravili o život tisíce ľudí, ale ženy, ktoré tvoria 80 obetí a utečencov z oblasti zmietaných konfliktov nie sú tu e, zastúpené. To nedáva zmysel. E, prečo je dôležitá úloha žien pri mierových rokovaniach? Čoraz viac dôkazov svedčí o tom, že vo svete ženy majú rozhodujúcu úlohu pri e, zachovaní a udržaní mieru keď sú ženy zapojené do mierového procesu, hovoria o takých otázkach, ako sú ľudské práva, spravodlivosť, zmierenie, e, oživenie ekonomiky a základné, ale veľmi dôležité otázky, ako je sanitácia, prístup k čistej vode, pitnej vode a potravinová bezpečnosť e, keď Ellen Johnson e, sa dostala do úradu, zabezpečila v Liberii predovšetkým prístup k e, kanalizácii pitnej vode a podobne. To bola jej prvá e, priorita. A napriek tomu ženy v roku 2012 neboli zapojené do, eh, do, do mierových rokovaní, pretože len 2,4 eh, eh, hlavných vyjednávateľov, vyjednávačov boli ženy. 9 vyjednávačov boli ženy. Mali sme samozrejme, je to problém, celosvetový problém a nie je to iné ani v krajinách východného partnerstva. Podľa nedávnej štúdie ženy neboli zapojené do formálneho mierového procesu v Nagorno-Karabach. V roku 2012 boli len štyri ženy v gruzinskej delegácii pri ženevských rokovaniach medzi desiatimi delegátmi. E, dnes e, sú teda len dve. Ženy neboli zapojené ani do mierového procesu v Minsku. E, možno, že s výnimkou pani Angely Merklovej v normandskom formáte na vysokej úrovni ženy sú vylúčené z mierového procesu. Týka sa to aj konfliktu v eh, Moldavsku. Eh, takisto ženy boli vylúčené z mierových rokovaní na iných fórach. Napriek tomu v marci 2016 bolo oznámené, že desiatky žien z občianskej spoločnosti budú mať možnosť prehovoriť v rámci mierových rokovaní e, ako súčasť poradenského výboru. Je to lepšie ako nič, ale ženy sú stále na okraji mierového procesu v Sýrii. V dnešnej Európe znova existuje otvorený konflikt vo východnej Ukrajine. Už nie je na prvej strane medzinárodných médií, ale ešte stále je tu obrovský počet ľudí, ktorí eh, v vo východnej Ukrajine sú svetkami neprestajného porušovania ľudských práv a e, žijú v situácii, kde nefungujú základné služby, kde nie je prístup k lekárskému ošetreniu, kde neexistuje e, prísun potravín, nemajú slobodu pohybu. Ja som prišla nedávno z Ukrajiny, posledné dva roky som bola na čele monitorovacej misie o ľudských právach eh, OSN v týchto oblastiach východnej Ukrajiny. Sexuálna, sexuálne násilie proti ženám je takisto súčasťou konfliktov. Ženy však vo väčšine prípadov nenahlasujú znásilnenie. Konflikty v Ukrajine a v iných krajinách znamenajú, že milióny žien a detí sú veľmi zraniteľné pred um, obchodníkmi s ľuďmi, pred vykoristovaním. Ozbrojený konflikt na Ukrajine mal za následok zvýšenie domáceho násilia a násilia proti ženám a dievčatám vo zvyšku krajiny vzhľadom na čoraz väčší počet zbraní na oboch stranách frontovej línie. E, to sa deje aj vo všetkých ďalších e, konfliktoch vo svete. Traumatizovaní bojovníci, keď sa vrátia domov, tak ich prvým cieľom a ich prvou obeťou sú ženy. E, takisto islamský štát vedie vojnu proti ženám a dievčatom Minulý mesiac bolo 12 jezických žien e, upalených e, za to, že odmietli stať sa sexuálnymi otrokyňami. V Severnom Iraku je ešte stále 3000 žien, ktoré sú sexuálnymi otrokyňami bojovníkov islamského štátu. Uh, Nedávne štúdie ukázali, že v krajinách východného partnerstva sú ženy neprítomné v mocenských pozíciách. Napriek tomu, že by e, vedeli najlepšie riešiť otázky rodovej nerovnosti. Ženy z politických pozíciách e, museli tvrdo bojovať o svoje pozície a preto sa obávajú hovoriť o nepopulárnych témach, ako je rodová rovnosť e, práva žien, aby neboli označované za feministky. Toto sa ešte stále v Európe považuje za e, znevažujúci význam. To znamená, že ide o niečo, čo je nežiadúce. Z toho dôvodu ženy, ktoré zastávajú mocenské pozície v krajinách východného partnerstva, si musia uvedomiť, že musia zohrať rozhodujúcu úlohu pri zmene politiky a úlohy žien v ich krajine. Mali by pochopiť a mali by byť podporené aj inštitúciami EÚ, ako je aj parlament, Ehm, pretože tie otázky, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti, sú väčšinou v rukách občianskej spoločnosti, ale tieto musia veľmi úporne bojovať o finančné prostriedky a to, čo robia, je na okraji záujmu spoločnosti. Nemôže nás teda prekvapiť, že ženy nie sú vítané pri rokovacom stole v tomto regióne. Čo možno urobiť, aby sa to zlepšilo? Poprvé, myslím si, že tá zmena musí začať doma. Z deviatich, oso- z deviatich osobitných e, zástupcov EÚ, ktoré pôsobia vo svete a v krajinách východného partnerstva. Viete, koľko z nich sú ženy? Z týchto deviatich ani jedna. Možno tvrdiť, že tieto vrcholné pozície, pokiaľ ide o vonkajšiu politiku EÚ, sú v rukách žien ale my hovoríme o účasti žien pri rokovacom stole o miery. Ženy by mali slúžiť ako príklad. Preto by bolo potrebné zmeniť postupy náboru e, a výberu žien do týchto pozícií. Je potrebné, aby kvalifikované ženy v Európskej únii boli prioritne dosadzované do takýchto pozícií. Koľko žien sa zúčastňuje na formálnych mierových procesoch? Európsky parlament vydal dve uznesenia v roku 2006 a 2012, ktorý, ktoré sa týkajú úlohy žien pri mierovom procese, ale ako sa skutočne uplatňujú. Uznesenie z roku 2016 vyzýva na podporu EÚ a na to, aby podpora EÚ pre mierové procesy bola závislá od toho, či sú do tohto procesu zapojené ženy. Skupiny občianskej spoločnosti takisto musia pôsobiť v mierovom procese. Parlament musí v tomto smere urobiť viac a musí podmienku účasti žien presadzovať aj v ďalších oblastiach aj v, vo vzťahu ku krajinám východného a južného partnerstva. V tom istom uznesení sa hovorí o potrebe vymenovať ženu ako e, zástupkyňu pre rokovania o miery e, aby EÚ bola efektívnejším partnerom OSN. Otázky e, rodu a bezpečnosti by mali byť e, predmetom mandátu osobitného e, zástupcu OSN. A takisto je potrebné prijímať stratégie a akčné plány. Úloha žien pri podpore mieru a bezpečnosti by bola posilnená, keby bol vymenovaný osobitný zástupca EÚ pre túto oblasť. Musela by to byť však žena. A po druhé, e, účasť orgánov žien v mierových rokovaniach ešte neznamená, že pozície žien budú dostatočne reprezentované. A e, Pri mierových rokovaniach e, sú dôležité aj schopnosti, ako je mediácia a ďalšie zručnosti preto je potrebné, aby sa zabezpečilo primerané vzdelávanie. E, štúdie ukazujú, že rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN významne podporila a pôsobila ako východisko pre pôsobenie žien aj mimo mierového procesu. Ale v krajinách východného partnerstva to bolo len Gruzinsko, kde v roku 2011 parlament odsúhlasil národný akčný plán o úlohe žien pri e, presadzovaní mieru a bezpečnosti. EÚ by preto mala presadzovať, aby všetky krajiny východného partnerstva prijali svoje národné akčné plány založené na príslušnej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Po tretie, spolupráca s humanitárnymi organizáciami a OSN s cieľom e, lepšie zapájať ženy do plánovania obnovy krajín, predovšetkým po ukončení konfliktu. Takisto počas konfliktu eh, je potreba, teda Počas konfliktu je potrebné bojovať prísnejšie proti eh, tým, ktorí sa dopušťajú vojnových eh, zločinov. Je potrebné identifikovať obete a poskytovať im primeranú ochranu aj e, zlepšenie ekonomických podmienok žien v krajinách, ktoré sa vymanili z konfliktu, by e, zabranilo ďalšiemu obchodovaniu so ženami a e, vykoristovaniu. Ženy, ktoré sú ktoré, ktoré sa stali utečenkyňami, takisto potrebujú osobitnú ochranu e, občianská spoločnosť a e, ďalšie inštitúcie musia e, riešiť situáciu po ukončení konfliktu. Monitorovacie správy o zvýšenom násilí proti ženám v spoločnosti E, poukazujú na neblahé dôsledky ozbrojeného konfliktu. E, obhajcovia ľudských práv v týchto krajinách sú často vystavení výhražkám a zastrašovaniu. Za posledných 25 rokov som e, cestovala po mnohých krajinách, bola som v utečenických táboroch, bola som na policajných staniciach, bola som na miestach masových hrobov, hovorila som aj s ľuďmi, e, ktorí boli svedkami toho, ako boli aktivisti zabíjani za svoje e, myšlienky. Napríklad Anna Politkovskaja a ďalší e, spravodajcovia, s ktorými som sa stretla, počas podávania správy o konflikte v Čečensku boli ľudia, ktorí Eh, hovorili o tom, ako je potrebné bojovať za spravodlivosť. Eh, Anna Polivkovská bola zavraždená vo výťahu obytného domu v Moskve. Tí, ktorí ju zabili, vedeli, že majú zaručenú beztrestnosť, že nikdy nebude nájdený ten, kto objednal túto vraždu, hoci jej vykonávateľia by mohli byť zistení. Natália Stemirová, ktorá pracovala pre Ruskú organizáciu ľudských práv Memorial a ktorá e, publikovala správy z Čečenska bola 15. júla 2009 zavraždená pred svojim domom. E, hovorila o brutálnom zaobchádzaní e, čečenských eh, žien eh, ruskými eh, vojakmi. Doteraz nikto nezistil, kto vlastne túto vraždu vykonal. Rok po vražde Anny som E, založila cenu Anny Politkovskej, ktorý sa, e, táto cena sa e, každoročne odovzdáva 7. oktobra na výročie smrti Anny tým novinárom, ktorí za cenu veľkého rizika e, podávajú správy z týchto e, konfliktných oblastí. Za posledných 10 rokov od e, vraždy Anny som sa stretla s mnohými vynimočnými ženami, ktoré dostali túto cenu. Od Afganistanu cez Irak až po Sýriu Ženy riskujú svoj život na to, aby mohli hovoriť pravdu, aby mohli chrániť civilov v týchto ozbrojených konfliktoch. V roku 2011 cenu dostala Rezaj Zajtenek zo Sýrie. Je to odvážna mladá žena, ktorá hovorila o násilnostiach, ktorým boli vystavení ľudia v jej krajine. Ehm, hovorila o tom, že jej e, členovia jej, jej rodiny boli za jej pôsobenie vystavení násiliu a mučeniu. Napriek tomu e, sa skryla a pokračovala vo svojej kampani a okrem e, mojej ceny dostala ešte aj Sakarovovú cenu za slobodu myslenia ale eh, pred istým časom boli, eh, bola ona aj jej dvaja kolegovia unesení bojovníkmi islamského štátu a doteraz nie je jasné, kde sa nachádzajú. Eh, to všetko sú vojnové konflikty, krajín východného a južného partnerstva a susedstva, kde e, neprestane dochádza k únosom, k vraždeniu násiliu. Ja si stále kladiem otázku, ako chrániť tých, ktorí ešte stále e, zdvihnú svoj hlas v, napriek nebezpečenstvu. Hovorím o aktivistoch, o obhajcoch ľudských práv, o tých, ktorých nikto nechce počúvať. Teraz e, pár slov o tom, čo by mohla urobiť EÚ EU a Európsky parlament. Ženy by nemali byť vnímané len ako obete, mali by e, byť aj e, mala by sa im venovať pozornosť ako obhajcom ľudských práv, predovšetkým v konfliktných krajinách. Treba vytvoriť mechanizmy na ich ochranu, vytvoriť osobitný vízový režim EÚ, ktorý by umožnil týmto ženám ujsť e, a zachrániť si život vytvoriť osobitnú permanentnú poradnú radu, buď pri vašom výbore, alebo eh, niekde inde, ktorí by tvorili obhajcovia ľudských práv, obhajky nie eh, eh, ľudských práv a práv žien z týchto krajín, aby mohli ovplyvňovať tvorbu politík Európskej únie. Takisto e, treba vyčleniť osobitné prostriedky na e, ochranu týchto žien e, tak ako obeti, ako aj tvorcom mieru. Teším sa na našu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, Madame effet. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti. O... A teraz eh, Ehm, budeme mať možnosť ďalej hovoriť o tej téme, ako sa ženy majú dostať viac k moci, k moci aby zohrávali svoju úlohu v prevencii, v riešení konfliktov a tak ďalej. A teraz už bez ďalšieho omeškania dám slovo pani Gribalskej, ktorá pôsobí vo výskume eh, sociológii eh, na Polskej akadémii eh, vied a ona nám teda hm, viac povie na túto tému. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne výboru za príležitosť vystúpiť a zaoberať sa to dôležitou e, témou. My sa snažíme venovať e, tým hlavným výzvam, ktoré e, sú v krajinách východného partnerstva, pokiaľ ide o práva žien, podobne ako e, Mariana, e, chcem poukázať na hnutia, e, ktoré sú negatívne nastavené ženským právam, respektíve ženám. Týka sa to nielen krajín susedstva, ale aj samotnej, samotného jadra Európy. A je to výzva, ktorú je ťažké prekonať e, e, tým bežným prístupom, ktorý v politike uplatňujeme, už sme si ho osvojili, e, ale nepostačuje. Čiže je dôležité, aby sme mm, sa nejako preorientovali v našich politikách smerom k tej reálnej politike. Odporúčania v politikách týkajúce sa práv žien v susedských eh, krajinách. Tam vidíme, že sa zameriavajú hlavne na dve oblasti, ktoré sú vnímané ako hlavné výzvy rodovej rovnosti. Po prvé, tradičná patriarchálna kultúra a tu sa zameriavame na tradičné stereotypy a predstavy, ktoré negatívne vplývajú na účasť žien na politike, eh, týkajú sa aj hospodárskeho a sociálneho eh, zastúpenia žien. A potom legislatívny systém, to je druhá veľká výzva. A tam rodová rovnosť dostatočne zabezpečená v legislatíve v krajinách, čiže je potreba uplatniť ďalšie, ďalšie opatrenia, aspoň o tom hovoria tie odporúčania. Ale ja nechcem hovoriť o dvoch témach, o ktorých sa hovorí tak často, teda patriarchálne nastavenie a rodové stereotypy a legislatíva. Ale mm, chcem túto príležitosť zbežiť na to, aby som vás upozornila na úplne novú výzvu, pokiaľ ide o práva žien, sociálne, politické, ekonomické mm, a tak ďalej. Toto je vec, ktorá sa čoraz častejšie prejavuje aj v krajinách susedstva hospodárstva. A to sú e, vlastne tie hnutia, protiženské hnutia, ktoré vznikajú. A ja sa vo svojom výskume venujem e, v dvoch medzinárodných tímoch už e, tri, pardon, dva roky. Takže najskôr vám dám stručný prehľad toho, čo už vieme, teda tie poznatky o, o týchto hnutiach, potom zo pár konkrétnych príkladov a ich aktivít v krajinách východného susedstva a na záver sa pokúsim načetnúť efektívnu reakciu na tieto Eh, hnutia a praktiky. Takže o eh, aké mobilizácie alebo hnutia ide? Ide o nadnárodné sociálne hnutie, ktoré sa mobilizuje eh, proti rodovej rovnosti, rodovej ideológie, ideológii rodovej teórii a mm, tzv. gay rope. To sú tie veci, ktoré oni vnímajú ako nepriateľa a teda atakujú ľudské práva, rodovú rovnosť, politiky, gender mainstreamingu, sexuálne vzdelávanie, vzdelávanie, e, rodové štúdie ako akademické e, pole a taktiež e, úlohu nadnárodných inštitúcií ako EÚ alebo OSN. Takéto hnutia sú proti rodovej rovnosti, sú proti právam menším. Čiže ten rod E, toto je len taká zámietka, je to taký e, symbolický, symbolický e, termín, ktorý zastrešuje viacero konzervatívnych pohľadov na svet, podkopajúcich liberálny náhľad na svet, vrátane európskeho projektu a využívajú sa nástroje, ktoré sú v jadre demokracie, ako napríklad mobilizácia najnižších vrstiev, alebo teda všeobecných vrstiev spoločnosti, referendum a tak ďalej. toto je vec, ktorá je relatívne nová a výskum je tiež nový, ale už poukazuje na to, že je toto hnutie potrebné vnímať e, ako jeden fenomén a nie nejaké lokálne, um, lokálne e, prejavy sú tu často prepojenia osobné, finančné medzi aktérmi, dochádza k výmene know-how, eh, k výmene eh, postupov a sú to rovnaké charakteristiky, ktoré tieto hnutia eh, všetky vykazujú. A teraz by som tieto stručne prešla. Po prvé, spoločný antropologický základ všetkých takýchto protirodových hnutí, vychádzajúc z rímskokatolíckej cirkvi, z jej pôvodného učenia, čiže takáto protirodová mobilizácia v Európe vychádza z konceptu novej evangelizácie evangelizácie, e, teda snaha e, znovu prinavrátiť k viere e, tých, ktorí ju pôvodne opustili, teda učenie ako list ženám a tak ďalej, ktoré zavadzajú pojem komplementarity pohlavy, teda ženy a muži sú odlišní, ale navzájom sa doplňajú. Druhá charakteristikách, eh, ktorú vykazujú tieto hnutia. To eh, je aktivizovanie podobných aktérov, teda rímska, rímskokatolická alebo ortodoxná církev, to je ten prvý aktér, potom organizácie občianskej spoločnosti, to je druhý aktér na národnej aj medzinárodnej úrovni, ako napríklad European Dignity Watch alebo Svetový kongres eh, rodín ktorej, ktorý nedávno sa konal v Gruzínsku, v Tbilisi a tam sa teda hovorilo o rizikách rodovej ideológie. Ďalší dôležitý aktér e, to sú pravicové strany, ktoré využívajú e, túto stratégiu na mobilizáciu voličov. No a e, potom mobilizácia širokých vrstiev spoločnosti, ako napríklad ortodoxní rodičia v Gruzinsku alebo pro life pochody na Ukrajine, ktoré sa konajú každoročne. Ďalej, podobný jazyk, používanie podobného jazyka, ktorý u ľudí vyvoláva pocit e, bezpečia a spolu náležitosti. Ide hlavne o počerkovanie e, hodnú od rodiny. Neokoloniálny rámec sa často využíva o týchto hnutiach a v tomto rámci sa EÚ vníma ako kultúrny kolonizátor a rod alebo pohlavie e, má byť nejakou totalitnou ideológiou, ktorá ide proti nejakým národným hodnotám. Výskum e, doteraz sa zameriava hlavne na EÚ a USA a máme informácie o krajinách východného partnerstva iba veľmi, mm, veľmi malom počte. Prepačte, že hovorím rýchlo, je to taká moja vlastnosť. Takže pokiaľ ide o výskum v tejto oblasti, zameriaval sa na EÚ a USA a naozaj nemáme veľa informácií o týchto hnutiach e, v kontexte východného partnerstva, a teda týchto krajín. Ďalej, lokálni aktivisti z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny poukazujú a upozorňujú medzinárodné spoločenstvo na eh, tie negatívne postoje voči feminizmu, ale často nemajú prístup k komparatívnym um, štúdiám v tejto oblasti a preto často padnú do pasce vnímania eh, týchto hnutí ako niečoho lokálneho a nie ako súčasti väčšieho hnutia. Uh, Správy, ktoré máme, však umožňujú prepojiť eh, udalosti v krajinách východného partnerstva s tým, čo sa deje po celej Európe. V krajinách východného partnerstva vidíme eh, zapojenie podobných aktérov ako v iných krajinách, teda církev, pravicové krajiny a pravicoví extrémisti ako aj pro-life, mimovládky ako napríklad eh, kresťanské nutie za život na Ukrajine, ktoré sú často napojené na medzinárodné siete v Gruzínsku. Tam E, teda máme čoraz viac extremistických e, skupín, napríklad e, útok na jednu kaviareň proeurópsku, progenderovú, o tom teda veľmi jasne svedčí, že tieto tendencie narastajú. A toto ide ruka v ruke aj s zacielením na skupiny LGBT, napríklad v Lvove, došlo k e, takémuto, k takémuto takéto udalosti. E, ďalšia podobná črta e, týchto hnutí to je využívanie strachu hyperbolického jazyka, kde sa hovorí o rodovej rovnosti ako o nejakej patológii. A napríklad církev na Ukrajine hovorila o um, rodovej ideológii, ako o snahe uh, zničiť uh, rodiny uh, a zotročiť uh, ukrajinský ľud. Uh, taktiež uh, pro-life aktivisti povedali, že keď sa bude bojať proti diskriminácii v zmysle, v zmysle európskeho práva, že takto sa Ukrajina podvolí homo diktatorstvu Európskej únie. Gay ropa, toto je e, slovo, ktoré e, využívajú e, tieto hnutia na obviňovanie politik rodovej rovnosti Európskej únie. Čiže toto sú podobné črty a taktiež aktivity, napríklad Polsko alebo Slovensko, podobne v Gruzinsku alebo na Ukrajine e, často takéto e, aktivity e, spúšťajú novonavrhované zákony alebo politiky. Napríklad v Gruzinsku v roku 2007 bol Mm, different All Equal eh, podujatie Rady Európy. Eh, toto vzbudilo obrovský eh, strach, celé to išlo pod zaštitou církvy. Napríklad v Arménsku v roku začala kampaň proti rodovej rovnosti, kedy v parlamente bol prijatý zákon rodovej rovnosti, kde sa využívali konštitucické termíny na definovanie pohľavia alebo teda rodu. Ehm, konzervatívni politici ehm, pro rodinné skupiny ehm, začali vyzývať aktérov za práva žien, aby prestali so svojou činnosťou, hovorili, že sú zradcovia, snažili sa získať čo najväčšiu podporu, extrémisti sa do činnosti mimovládnych organizácií, využívali často aj fyzické násilie alebo sa ním vyhražali. Taktiež na krajine. E, toto je samozrejme krajina, ktorá e, z hľadiska e, rodovej rovnosti alebo v tejto oblasti je najbližšie štandardom EÚ. Aj tam dochádzalo k útokom z dôvodu útoku údajného na ukrajinské hodnoty a hodnoty rodiny. Takže znova podobné aktivity, internetová platforma, e, virálne videá, e, vydávanie letakov, ich rozdávanie pred e, kostolmi a potom listy ukrajinským aj ruským orgánom o tých aktéroch, ktorí sú za, za rovnosť. Čiže aké závery môžeme z toho vyvodiť, ako môžeme reagovať na tieto hnutia. V prvom rade možno by bolo lákavé vnímať toto ako novú formu tej patriarchálnej rezistencie, tendencie, pokiaľ ide o zmeny e, rodových stereotypov alebo rodových e, vzorcov. E, veci však poukazujú na to, že tu ide o mobilizáciu nových aktérov, preto je potrebné to vnímať ako novú politickú výzvu, ktorú nie je možné riešiť starými prostriedkami. Východné partnerstvo, tento región má svoje vlastné špecifika vzhľadom na historické odkazy a politické okolnosti krajín východného partnerstva protirodové hnutia v tejto oblasti e, sú e, v kontexte slabo institucionalizovaného hnutia e, pro ženského. Napríklad v samotnom Arménsku v roku 10 prebehol prieskum, ktorý ukázal, že 60 mužov má pocit, že ženy nie sú dobrými lídrami, 64 žien vyjadrili polutovanie, že nie sú muži, teda mrzili, že nie sú muži. Toto je za paradoxná situácia, kde útok proti feminizmu prebieha bez bez eh, toho, že by tam nejaký feminizmus vôbec existoval, ako povedala jedna gruzinská aktivistka. Eh, Protirodové manifestácie eh, sú oveľa častejšie ako manifestácie za ľudské práva, alebo sa vyskytujú už dlhšie tieto hnutia sú nadnárodným fenoménom, ktorý sa prejavuje lokálne a na národnej úrovni a preto je potrebné to riešiť na všetkých zo spomínaných úrovní. Preto Andrea Pete hovorí, že progresívna politika musí zachádzať nad e, rámec byrokratického zameriavania sa na politiky a nariadenia. Nie, musí sa vrátiť k základom e, väčšie úsilie, väčšie zdroje musia ísť na podporu lokálnych iniciatív a e, skupín, ktoré sú alternatívou tejto neokonzervatívnej vlny mobilizácie. Tieto skupiny pre ľudské práva potrebujú nielen finančnú pomoc, ale aj intelektuálnu, aby si uvedomili, že ide o nadnárodnú národné hnutie a nie len eh, nejaké eh, lokálne eh, patriarchálne prejavy, čiže napríklad školenia, výcvik, rôzne workshopy, takéto niečo budeme poskytovať. Lokálni aktivisti pracujú s ľuďmi, potrebu, poznajú ich potreby, jazyk a tak ďalej, čiže môžu pomôcť európskym politikom, ktorí sú ďaleko, môžu pomôcť s tou reálnou politikou a reálnou stratégiou. Takže oslovenie širokých vrstiev spoločnosti sú potrebné potrebné, ale nestačí to v časoch, kedy eh, čoraz viac ľudí, nielen v týchto krajinách, ale aj inde, eh, je čoraz skeptickejších z očí voči EÚ a títo ľudia majú pochyby, eh, že je to na prospech rovnosti všetkých a nie iba niektorých. V takejto situácii je potrebné samotnú paradigmu rovnosti, ako ju vníma EÚ, prepracovať, nastaviť na novo. Pokiaľ ide o feminizmus, e, nehovorme o ňom, hovorme o neokonzervatívnej reakcii na, na oveľa e, širší e, problém, o hrozbu, ktorá ohrozuje neoliberálnu demokraciu. Sú tu hrozby globalizácie, ktorým často tento neoliberálny systém nepostačuje na ich riešenie. Takže úspešná reakcia na takéto hnutia eh, by mala vychádzať od riešenia príčin. To sú tie strachy, neistoty, eh, ktoré nutia ľudí hľadať eh, bezpečnosť v rodine a v náboženských komunitách. Preto politici musia nájsť nejakú mm, alternatívu, ktorá umožní ľuďom znova získať dôveru v liberálnu demokraciu a európsky projekt. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Grzebelská, som si istá, že váš príspevok eh, nám prispeje aj potom eh, v ďalšej eh, práci. Takže ďakujem pekne za tento nový uhol pohľadu, ktorý ste vy odprezentovali. Samozrejme, že si vyhradzujem právo potom položiť zo pár otázok k tomu, čo ste práve povedali. A bez ďalšieho omeškania dávam slovo pánovi Forestovi, ktorý je advocacy direktorom v Euromed Rights v Bruseli a on sa zameria na to južné susedstvo. Takže vaše stanovisko k úlohe žien by sme chceli počuť, vaše stanovisko k tomu, ako môže naša politika prispieť k zlepšeniu práv žien a rodovej rovnosti v týchto krajinách. Takže máte slovo. Takže budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pekne, volám sa e, Vincent Forrest z Euromed a, a e, Môžem povedať, že e, som rád, že môžem e, prispieť k rodovej vyváženosti v tomto, pri tomto paneli. E, budem sa snažiť hovoriť trochu pomalšie. Euromed Rajc, to je sieť Euromed v Stredomorí, 70 organizácií, zahrňa. Mm, môžeme skutočne e, do politiky e, priniesť e, politiku euromedu. MP už sledujem dlhú dobu oznámenie, e, ktoré bolo zverejnené e, minulý rok v novembri. Máme založenú e, pracovnú skupinu, zmiešaná polovica členov je z EÚ, polovica z ostatných krajín južného partnerstva. Zameriavame sa najmä na násilie proti ženám. Musím povedať, že musíme uznať, že e, došlo k pozitívnemu e, vývoju e, od arabskej jary. Progresívna ústava v Maroku 2011, v Tunisku, v Egypte tiež pred pár rokmi došlo k revízii rodinného súdneho poriadku v Maroku. V Egypte bolo zakázané, zakázaná obriezka domov domáce násilie v Libanone v 2014, v Alžírsku minulý rok a e, je tu aj lepšie právo proti e, násiliu páchanom na ženách v e, Maroku a tiež v e, Tunisku. Ale ako si viete predstaviť, ešte stále je tu veľa víziev. Povedal som, že máme pracovnú skupinu pre práva žien a rodovú rovnosť, ale lepšie by to bolo vyjadrené rodovou nerovnosťou v tejto regióne. Hm, sú tam aj e, nejaké výnimky, ako napríklad e, Tunisko, e, ktoré svoje výhrady stiahli a Palestína ratifikovala bezvýhradne pred dvomi rokmi. Čiže to šlo už k zjavným pozitívnym legislatívnym zmenám, ale mnoho právnych predpisov je tam veľmi obmedzených, pokiaľ ide o násilie ne na ženách je tam veľká priepasť eh, medzi eh, občianskou spoločnosťou a legislatíva eh, odzrkadľuje rodinné rodové mm, mm, hodnoty. Zamerali sme sa tiež na implementáciu v praxi Egypt v 2008 e, prijal zákon zakazujúci e, obriezku a prznenie genitálií, e, avšak mnoho žien umrelo následne týchto zákrokov, takže sú tu ešte stále problémy napriek všetkému, pretože e, legislatíva e, ešte všetko e, nerieši. Dôležité je pozerať sa na to, či tá legislatíva je implementovaná v praxi. Ale sú tu aj ďalšie výzvy a vrátim sa k tomu, čo povedala Mariana. Skutočnosť, že ženy sú terčom nielen preto, že sa zastávajú žien, ale pretože sú žena a práv ľudských, ale pretože sú ženami, takže sa potýkajú s hrozbami a tiež sú E, diskriminované v práci. E, tieto mm, teda toto je jasne veľká e, výzva na juhu a v krajinách východného partnerstva, ale aj v EU a na celej planéte. Otvorenie ženy hovoria o, o, o tom, že eh, došlo eh, k negatívnemu vývoju, aj keď eh, sa prijala určité, určitá pozitívna legislatíva. Práve kvôli tejto legislatíve sa potýkajú s rôznymi nepriemnými následkami v spoločnosti. A teraz by som rád povedal niekoľko slov o, o medzinárodných nástrojoch EÚ, e najmä pokiaľ ide o NP. E E, európsku e, politiku východného priateľstva na, o, o Euromed. Musíme sa pozrieť na globálne nástroje ako e, o globálny akčný plán. Moja kolegyňa bude hovoriť o akčnom pláne 2 určite Analýza rodovej rovnosti sa systematicky e, vypracováva v rámci všetkých externých akcií EU a vidíme e, pozitívny e, presun aj v rámci SVČ, a v rámci Európskej komisie s pozitívnymi výsledkami. Ale samozrejme musíme sa pozrieť, čo to konkrétne znamená v teréne. Pokiaľ ide o odporúčania je dôležité mať jasný monitorovací e, mechanizmus a pozrieť sa na to, ako je to implementované e, do praxe. Mm, viem, že pokiaľ ide o prvú e, verziu tohto akčného plánu, tam boli veľké nedostatky a nebolo to celé zmonitorované, takže boli tam veľké nedostatky. Takže toto sú rôzne hrozby e, e, Európa by sa mala e, zaoberať a zamerať viac na ochranu žien, na ochranu jednotlivých žien, na zabezpečenie dodržiavania práv žien a zamedzenie násilia páchaného na ženám. Je tu jasná odvolávka na tento akčný plán. Pokiaľ mi je známe, Európa teraz vyjednáva s niekoľkými južnými partnermi v Stredomorí, Libanon, Alžírsko a bude sa tam aj hovoriť o e, e, právach žien, čo je e, veľmi dobré, ale čo je dôležité, je mať jasné rodové indikátory, indikátory práv žien aj v rámci týchto partnerstiev a tiež mať následne aj dobrý monitoring a podávať o tom správy čo je eh, eh, dôležité, eh, je, že posilňovanie práv žien sa stáva jasnou súčasťou našich akcií v Európe s týmito krajinami. Aj v Maroku napríklad bola prijatá legislatíva, ale ešte nie je dobre aplikovaná v praxi aj v Tunisku. Ehm, takže stále je tam ešte veľa víziev. Rád by e, som to ukončil tým, že spomeniem e, istambulský e, dohovor týkajúci sa násilia páchanom na ženách. Je to zatiaľ najkomplexnejší nástroj, ktorý máme v Európe k dispozícii má byť ratifikovaný, a to aj krajinami v, z oblasti Stredomoria. Komisia navrhla e, ratifikáciu zo strany EÚ. E Na jeseň e, odštartujeme verejnú kampaň, aby sme vytvorili lepšie povedomie v spoločnosti o tejto konvencii, o tomto dohovore je dôležité aj implementovať eh, tieto ustanovenia. Nepostačuje ratifikácia, ale kľúčové eh, je implementovať jej eh, ustanovenia a prevencia, ochrana, stíhanie tých páchateľov a to je ďalšia veľká výzva. Cieľové sú, je, je 6 krajín, Francúzsko, Cyprus, Turecko, Maroko, Tunisko, Jordánsko. Tie tri ešte ne neratifikovali, e, teda e, e, Cyprus podpísal, ale neratifikoval, Francúzsko a Turecko ratifikovali a nadobudne účinnosť. Prečo Francúzsko a Turecko? Pretože tam je veľa ešte nedostatkov vrátane A Keď sa pozriete na percento odsudených v porovnaní s eh, percentom eh, podaných eh, súdnych návrhov. To je veľmi mizivé, takže nejde tu len o problém, ktorý je v krajinách juhovýchodného partnerstva, ale aj v našich krajinách. Takže preto je dôležité pozrieť sa na to aj z perspektívy euro medu, nielen hovoriť s našimi kolegami vo vládach v EÚ a na juhu. Eh, priniesol som vám niekoľko eh, kópií eh, brožuriek s faktami o týchto krajinách. Rád ich teda odovzdám sekretariátu a vy ich môžete potom postúpiť ďalej. Ide o Palestínu, Maroko a Tunisko, kde sa popisuje situácia, ako to tam vyzerá s legislatívou a jednotlivé tie fakty o týchto krajinách. Ďakujem, e, pán Forest, ďakujem za informácie, ktoré ste nám poskytli o krajinách na juhu. A teraz tu máme e, rečníka, ktorý už bol spomenutý, respektíve rečnička, ktorá bola spomenutá v predchádzajúcich vystúpeniach. E, dnes teda máme tú čest si vypočuť pani Emma Sandal, ktorá je E, medzinárodnou expertkou pre spoluprácu a e, bude hovoriť o možnostiach, ktoré ponúka európska susedská politika ako aj e, tie finančné nástroje, ktoré sú určené na tento účel a ktoré by mali podporovať práva žien. E, vy máte na starosti aj monitorovanie implementácie nového rodového plánu. E, tento monitoring tu už bol viackrát spomenutý. Nech sa páči, pani Sandal, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem aj za to pozvanie. E, táto téma sa týka južného a aj východného susedstva, ako aj ďalších krajín. E, v tejto oblasti sa pripisuje veľmi veľký význam rodovej rovnosti, právam žien. Európska súdská politika a jej revízia kladie dôraz na rodovú rovnosť a predovšetkým na posilnenie účasti žien na ekonomike, prístupe k spravodlivosti, k sociálnym službám a k posilnení podpory ľudských práv. Takisto zohráva významnú úlohu pri predchádzaní radikalizácii a terorizmu. Európsky e, akčný rodový plán bol prijatý minulý rok a predstavuje dobrý rámec pre organizáciu našej práce a na samotné e, praktické kroky. Bývalý e, akčný plán v oblasti rodovej rovnosti nebol dostatočne široký a to sme si uvedomili, keď sme začali pracovať e, na tomto novom pláne. Uvedomili sme si, že neboli vynaložené dostatočné zdroje, nebolo zabezpečené dostatočné riadenie preto sme si zobrali ponaučenie a tento proces bol skutočne veľmi užitočný pre všetkých vrátanie členských štátov, keď sme prijali tento druhý akčný plán, tzv. GAP 2. E, sú tu však isté problémy, ktoré si uvedomujeme. Je to vysoká miera násilia proti ženám a veľmi nízka účasť žien v politickom a ekonomickom živote. DG NIR eh, v posledných piatich rokoch poskytlo 100 3 miliónov eur na 123 projektov, ktorých cieľom je priamo podporovať rodovú rovnosť a postavenie žien a dievčat v krajinách susedstva, predovšetkým južného susedstva. EÚ takisto poskytla 5 miliónov eur na podporu účasti žien v biznise, v podnikaní, ako aj v e, prístupe k financiám, ako aj k nefinančným službám v krajinách východného partnerstva. DG NIR má plány na financovanie 5 projektov pre ženy v krajinách susedstva patria sem snahy o zvyšovanie um, práv žien a účasti žien a takisto uplatňovanie istambulského dohovoru, o ktorom sa tu už hovorilo, aj v súvislosti s Gruzinskom, ktoré podpísalo dohovor, ešte ho musí ratifikovať. Tento akčný plán EÚ predpokladá e, posilnenie postavenia žien a dievčat v hospodárskom živote a ich e, posilnenie ich e, účasti a možnosti vyjadriť svoj názor. Uvedomujeme si však, že treba urobiť viac. V rámci finančnej podpory treba zabezpečiť, aby sme prostriedky zameriavali na e, rodovú rovnosť, ale aj na posilnenie zastúpenia žien a dievčat všetky e, útvary e, príslušného riaditeľstva pracujú na implementácii GAP. Ehm, vyplýva to aj z toho, že predchádzajúci GAP nebol dostatočne zabezpečený, pokiaľ ide o riadiace kapacity. Ehm, ďalšia oblasť to je ehm, gender mainstreaming a to je zmena inštitucionálnej kultúry. Naďalej sa budú podporovať iniciatívy rodovej rovnosti v troch tematických oblastiach – E, takisto všetky útvary pracujú v súčasnosti na rodovej analýze. Takisto budú prijaté ďalšie programy, vrátanie e, programu zberu štatistických údajov. Takisto sa poskytuje technická podpora v rámci e, programu TAEX, ako aj nástroja pre e, krajiny, ktoré e, prechádzajú predstupovým procesom. Podporuje sa takýmto spôsobom aj spolupráca a presadzovanie základných e, princípov a politik. Východní a južní susedia EÚ takýmto spôsobom dostávajú technickú pomoc, e, konajú sa rôzne expertné misie, kde experti z členských štátov EÚ odovzdávajú svoje skúsenosti krajinám e, susedstva. E, tieto krajiny sa zaviazali, že budú brať e, do úvahy rodovú rovnosť pri e, organizácii účasti na e, projektoch TAEX. A takisto z programu a pomoci TAEX sa získavajú hodnotné údaje týkajúce sa účasti žien. Ďalej tu máme programy, ktoré sa vzťahujú aj na tvorbu legislatívy a boj proti domácemu násiliu v krajinách východného susedstva. A takisto je tu zapojený aj výbor LIBE a presadzuje sa implementácia istambulského dohovoru. Ehm, patrí sem aj zvyšovanie možností e, obživy a živobytia v chudobných krajinách, e, ďalšie projekty ktoré majú za cieľ posilniť postavenie žien na dvojstrannej a regionálnej úrovni, e, zahrňajú všetky aspekt e, gender mainstreaming. Toto je e, toto je prístup, ktorý sa uplatňuje vo všetkých týchto aktivitách. E, sú tu tzv. markery gender mainstreaming, ktoré sa systematicky sledujú. Pokiaľ je tento marker nula, tak je potrebné vysvetliť, prečo nebol rešpektovaný rodový aspekt a podobne e, tá stupnica teda je 0, 1, 2. Ehm, potom máme ehm, dezagregované údaje, máme kontrolné zoznamy, máme hodnotenia kvality. To všetko má za cieľ zisťovať, ehm, ako sa zabezpečuje rodová rovnosť, a to aj v členských štátoch. Vedie sa aj politický dialog s, so štátnymi orgánmi, ako aj s občianskou spoločnosťou. Tento dialog je veľmi dôležitým nástrojom. Patrí sem aj financovanie štúdia. Financovali sme napríklad štúdie o zastúpení žien v rozhodovacích orgánoch. Ehm, poskytuje sa podpora konferenciám, ako je napríklad e, konferencia na e, vysokej úrovni, ktorá sa konala minulý rok a takisto sa e, uskutočňuje partnerstvo s partnerským útvarom OSN. E, snažíme sa takisto vymieňať skúsenosti so, s členskými štátmi, s ostatnými riaditeľstvami OSN, Svetovou bankou a ďalšími organizáciami, ako aj e, programami a projektami, ktoré sú nimi financované. E, samozrejme, vždy je možné sa niečo naučiť a preto budeme veľmi radi, ak si vypočujeme alebo budeme môcť vypočuť ďalšie príklady osvedčených postupov či dobrých príkladov. To je všetko, čo som chcela povedať. Som pripravená odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem za toto vystúpenie. A teraz e, Máte možnosť klásť otázky. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za tieto informácie, za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Budem hovoriť po španielsky, ako ste si ešte všimli. Uh, Čiže ďakujem za tieto informácie a predovšetkým za e, tie, tú príležitosť, ktorú poskytuje táto správa. E, správa poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ ide o EÚ, e, tá otázka postavenia žien v krajinách susedstva, s ktorými máme osobitné e, vzťahy, e, musí dostať väčšiu pozornosť, že postavenie žien nebolo doteraz po politike susedstva prioritou. Ale pritom je to vec, ktorá je mimoriadne nalieháva. Počuli sme informácie o situácii na juhu, v Maroku, v Tunisku. Teraz máme obchodnú zmluvu s Marokom, ktorú Európsky súdny dvor vyhlásil za nezákonnú. A členské štáty sa rozhodli, že e, ju nebudú dodržiavať a že nebudú tento rozsudok rešpektovať a odvolali sa proti tomu. A rovnaká dohoda sa pripravuje s Tuniskom. Tieto dve krajiny sú krajinami, kde je postavenie žien katastrofálne. V e, týchto e, krajinách Magrebu e, dochádza k diskriminácii žien. ako novinár som sám robil rozhovory s, so ženami z týchto krajín a v Európe, v východnom Španielsku dostali tieto ženy často azyl, pretože boli obeťou domáceho násilia. My si nevždy uvedomujeme e, tú možnosť vyvíjať tlak zo strany EÚ na tieto krajiny, aby zlepšili svoju e, legislatívnu situáciu. E, Mňa by teda zaujímalo, ako by bolo možné tieto dohody využívať. Myslím si, že Európska únia by ich mohla lepšie využiť na účely zmeny situácie. Druhý, druhá rečnička hovorila o nadnárodných hnutiach, ktoré vznikli a ktoré Ehm, bojujú proti, že, že sú to hnutia, ktoré práve že ehm, bojujú proti týmto ehm, rodovým princípom a snažia sa rozširovať e, tieto názory aj na iné krajiny. E, kde môže Európska únia v súčasnosti vyvinúť väčší tlak na to, aby e, bojovala proti takémuto hnutiu, ktoré e, kladie ženy na e, podradnú pozíciu. A napokon, e, pokiaľ ide o naše vlastné návrhy, je potrebné, aby sme ich prostredníctvom zvýšili tlak, ktorý môže EU vyvíjať. Mali by sme na to využívať túto dohodu, ako aj medzinárodnú politiku. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme E, tieto aktivity skutočne podporovali a chcel by som e, podporiť slova spravodajkyne, že táto správa by mala dostať e, veľkú pozornosť, pretože je to oblasť, kde je potrebné vymieňať si informáciu, spájať síly. A pokiaľ e, my nebudeme vyvíjať celoeurópsky tlak, tak veci sa nepohnú. E, ale toto nie je dôležité iba pre ženy v tých krajinách, ale aj pre ženy v EÚ. E, a pokiaľ ide o tú kritiku, že v negociačných orgánoch EÚ nie sú ženy, tak to je naozaj pravda. A keď iné krajiny vidia, že my E, ženy nevymenúvame do týchto e, rokovacích alebo vyjednávacích orgánov, tak e, zrejme ten účinok nebude dostatočný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel plne poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rámci panelu. Téma naozaj bola veľmi zaujímavá. Bohužiaľ, istelne ešte budeme musieť hovoriť aj v budúcnosti. Dnes to ešte neuzavrieme. Práva žien v okupovaných oblastiach, tým by som sa chcela následujúcom venovať. Komisia k tomu prednedávnom vydala oznámenie. Aj Marian o tom hovoril. V bode 8 sa explicitne uvádza, že sa odsudzujú porušenia ľudských práv v oblastiach na západnej Sahare obsadených Marokom. Sexuálne násilie a ďalšie atrocity zo strany okupantov. Aj teda vlastne sa naha e, zabrániť e, miestnom obyvateľstvu v boji pro, za sebaučenie a za e, samostatnosť. Minulý týždeň v Štrasburgu tam na zasadnutí Euromed e, bolo poukázané na to, že organizácie pre práva žien sú veľmi dôležité, hlavne pokiaľ ide, na, pokiaľ ide o boj proti porušovaniu práv žien. Ženy musia byť predmetom ochrany, musia byť chránené pred rôznymi formami násilia, aj odvodené formy násilia, e, teda také, ktoré sa vyskytujú v okupovaných územiach. Takže sú nejaké špecifické programy, ktoré podporujú ženy v takýchto situáciách, teda obete násilia zo strany či už Izraelcov v, na územiach Palestíny alebo na území západnej Sahary zo strany Maročanov. Čiže je tu taká dvojitá rola obete a Európska únia, my máme napríklad obchodné dohody, ktoré môžeme využiť e, voči našim partnerom Izraelu a Maroku. No a neviem, či e, sú vám známe vyjadrenia Erdogana, tie posledné na adresu žien. My teraz Turecku dávame peniaze, Máme tu dohodu o utečencoch, ktorá sa teraz implementuje. Na jednej strane Európska únia, pokiaľ ide o e, tú verbálnu stránku, je korektná, ale de facto sa tejto krajine ponecháva voľná ruka. Ďakujem. Hlasí sa o slovo ešte niekto ďalší. Nikoho nevidím, takže využijem e, túto príležitosť a položím otázku. Je to otázka pre vás všetkých či je naozaj eh, potrebné nejakú osvedčenú prax vo vašich oblastiach. Keby ste teda mohli jednu vyzdvihnúť vo vašej eh, doméne, eh, ktorá by to bola, aby sme podporovali práva žien, čiže na všetkých panelistov táto jedna otázka. A teraz konkrétne otázky. Pani Gribalská, naozaj na mňa urobil obrovský dojem ten váš prístup, analýza týchto hnutí naozaj veľmi hĺbková. Ale je tu jedna otázka, ktorá je stále otvorená a to, ako si vysvetľujete úspech v spoločnosti. Čiže tá otázka, ktorú si kladiem, nebolo by potrebné e, nejako kontrovať e, v tom diskurze tak, aby sa dalo reagovať na tie hypotézy, ktoré sú nesprávne, nepodložené, Čiže aby sme mm, mohli tomuto zakroč- e, voči tomuto zakročiť. Takže to je taká otázka, ktorú si kladiem ja. A ešte ďalšia vec, pán Forest, akú úlohu vy vnímate, že by mohla zohrať parlamentná diplomácia, lebo otázka žien, ktoré nie sú zastúpené v rozhodovacích procesoch, vo vládach a tak ďalej, ale potom sú tu ešte parlamenty, to sú naozaj e, demokratické inštitúcie par excellence, čiže Maroko, Tunisko a taktiež východné partnerstvo. V tejto súvislosti, ako by parlamentná diplomácia mohla prispieť k lepšej obhajobe práv žien. A ešte mám otázku týkajúcu sa migrácie, a to je naozaj aktuálna téma. Čiže máme nejaké údaje, prosím. Otázka na komisiu. Vieme, ako je to s mierou migrácie tých krajín, lebo mm, naozaj tie miery sú veľmi vysoké, takže akými faktormi sa to vysvetľuje, e, či tú tendenciu je možné zvrátiť a tak ďalej. Čiže e, toto je otázka, ktorá úzko súvisí s migračnými tokmi z určitých e, krajín. A ešte posledná otázka. Detálne sme o tom nehovorili, ale prístup žien k školstvu, k vzdelávaniu je to naďalej centrálny problém. No a pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, tak tu nemám na mysli uh, tie nižšie úrovne, mám na mysli univerzity, to nie je základné a stredné školstvo, čiže podpora rodovej rovnosti práv žien, myslím, že uh, tu je kľúčové aj vzdelávanie. Takže mňa by zaujímal váš názor na túto otázku. Takže Teraz znovu odozdám slovo našim hosťom, aby mohli odpovedať na otázky, ktoré tu odzneli. Pani Kacarová, možno by sme začali vami. Talking about, um... Pokiaľ ide na tie, o tie pozitívne príklady, tú vašu otázku, ja si myslím, že v oblasti mierotvorby a prístupu žien k mierovým rokovaniam, k rokovaciemu stolu, tam pozitívne príklady vidíme a je to v zásade celé vďaka občianskej spoločnosti a ženským skupinám, pretože občianská spoločnosť vo väčšine krajiny východného susedstva funguje. Naozaj veľmi živo. Niekde aktivisti boli predmetom prenasledovania. Prepačte, to je zase ten negatívny príklad. <laughs> Nejako sa mi podarilo odbočiť, ale asi sa tomu nedá vyhnúť, že? Čiže čo sa deje napríklad v Azerbajdžane? Distant Voices potom eh, Bielorusko, eh, perzekvovanie bojovníkov za ľudské práva a novinárov, taktiež na Ukrajine. Pred tromi dňami došlo k tomu, že žena, zamestnankyňa humanitárnej organizácie, bola v Lugansku unesená eh, pod zamienkou, že ide o špiona pôsobí v rámci OSN, ale je Ukrajinka. Na druhej strane ozbrojeného konfliktu jedna z troch starostiek, tuším, nakoniec majú iba tri starostky, Nele Štepe, z nej urobili takého mm, obetného baranka, obvinili ju, že podporuje proruské snahy. Hoci na to nie sú žiadne doklady, teda je skrátka len starostkou mesta v Slaviansku. Takže ten pozitívny príklad to je tá občianská spoločnosť. Napriek všetkým negatívnam, persekúcii, hrozbám, skupiny bojujúce za práva žien organizujú rôzne podujatia. Keď som bola v Nepropetrovsku, tam som pôsobila 6 mesiacov, a tam som videla osoby, e, ktoré e, v rámci krajiny museli opustiť svoje e, domovy a teda sú takými presídlencami, ušli napríklad z Luhanska alebo od inakial, ako sa organizujú v malých skupinkách na podporu ľudských práv takýchto presídlencov. Nede iba o ženy, ale ide o všetkých, ktorí čelia takémuto osudu, ktorých sa ten konflikt takýmto spôsobom dotkol. Takže snaha vytvoriť také ochranné fóra, stretnutia, rôzne koordinačné schôdzky v rámci toho ozbrojeného konfliktu s cieľom nejakým spôsobom ženy zorganizovať v takýchto malých organizáciách ženy s podobným osudom. Naozaj ide o taký barometer a kritický hlas, pokiaľ ide o našu vlastnú odpovednosť, pokiaľ ide o náš vlastný e, vplyv. E, naozaj riešime tie správne problémy, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, o pomoc v núdzi, či to naozaj ide tam, kam má, alebo potom to financovanie, ktoré do tej krajiny v tejto kríze posielame. Čiže naozaj e, som za tú občianskú spoločnosť a za tie bojovničky alebo bojovníkov za práva žien. Ďakujem pekne za vaše otázky aj za vaše pripomienky. Mne boli smerované dve otázky a to, prečo sú tieto tradicionalistické e, hnutia také populárne a čo sa s tým dá robiť. Ja vychádzam z toho, že tieto hnutia v zásade vôbec nie sú o tom pohľavi, o tej rodovej otázke. Áno, útočia na rodové politiky, rodovú rovnosť, e, čiže to vplýva na to, v akej situácii sa ženy nachádzajú, naozaj obrovským spôsobom, ale naozaj tam o to pohlavie alebo tá, túto otázku nejde. Skôr ide o vytváranie nejakej novej vízie Európy, vychádzajúc z iných hodnôt, než tie, ktoré pri zrode EU stáli. Čiže tieto hnutia sú také, po, také populárne podľa môjho názoru, lebo mm, ľudia sú si neistí, boja sa rôznych fenoménov, globalizácie, nerovnosti. Majú pocit, že im chýba dôstojnosť a majú pocit, že tie politické elity sú úplne otrhnuté. A tieto hnutia sú e, také silné preto, lebo zdanlivo ponúkajú reakcie na tie výzvy, odpovede. Áno, e, keď sa cítiš v neistote, tak nájdeš istotu v rodine. Áno, bojíš sa globalizácie a takého prepojenia s inými krajinami. Dobre, tak sa vráť k svojej vlastnej komunite, k svojmu vlastnému národu, lebo tam e, nájdeš e, bezpečie čiže snaha kontrolovať napríklad pôrodnosť, e, čiže návrat tradičným kresťanským hodnotám. Možno ste tým že mám nejakú presnejšiu odpoveď, ale ja by som povedala, že je potrebné ten áno, protidiskurs začať tvoriť, že je potrebné e, zajsť e, nad rámec toho tradičného jazyka používaného v politikách. Nie, že by som ja bola proti politikám, samozrejme, že politiky a nástroje pre ľudské práva zohrali svoju úlohu, veľmi dôležitú, ale teraz sa nachádzame v takej situácii, ktorá je veľmi špecifická, tie hnutia naozaj útočia na tieto politiky. Takže takáto nejaká rezistencia, odpor voči politikám, na to sa nedá reagovať pokračovaním v ich uplatňovaní. Čiže Ja by som sa snažila hľadať lepšie odpovede na tie eh, hrozby, nedostatok eh, istoty, bezpečia, globalizácia, čiže eh, hľadať lepšie odpovede než tie neokonzervatívne, respektíve tie fundamentalistické. A jeden, ten, ste sa tie osvedčené postupy alebo praktiky, čo by som ja zdôraznila alebo vypichla, ja by som odporúčala, aby sa tie základné hnutia, tie naozaj bázy zapojili viac. Pretože tí, ktorí pracujú s ľuďmi, lepšie chápu ich situáciu, ich strach, výzvy, ktoré oni vnímajú. Čiže oni nám môžu pomôcť toto identifikovať a potom nájsť ten správny jazyk, ako hovoriť o týchto otázkach, tak aby to u tých ľudí zarezonovalo, Čiže nie je to možno niečo také praktické, strategické, ale naozaj to sú eh, hnutia, ktoré skúmame iba chvíľu, ale to je také, také východisko, ktoré by som azda ja ponúkla. Ďakujem. Uh, like to to... Ja by som sa rád uh, tiež venoval ktorom bodom. Uh, tá prvá dohody o voľnom obchode a prístup k voľnému obchodu. Ak si e, porovnáte e, oznámenie z 2011. minulého novembra, e, niečo, čo sme veľmi kritizovali, došlo k presunu k mm, smerom teda k väčšiemu prístupu e, týkajúceho e, sa e, ochrany ľudských práv. Vyjednávajú sa priority partnerov a sú spoločne dohodnuté. A ide tu vlastne o partnerstvo, o to, že EU nechce nič nikomu nanútiť v kontekste krajín východného partnerstva. Takže vlastne tento uhol pohľadu tam nevymizol, ale viac menej e, tam je krajiny ako Tunes, Tunisko, e, Jordánsko e, a tak ďalej. Máme pod drobnohľadom. Pokiaľ ide o Eh, diplomatické nástroje môžete eh, využiť všetky, ktoré máte k dispozícii, vrátane parlamentných eh, mítingov, môžete stretávať vašich kolegov a hm, ide o to, aby tam bol naozaj ten priamy vzťah s skutočnými zástupcami ľudu. Hm, a ide tiež o, o, o implementáciu e, tých e, špecifických akčných plánov pre, jednotlivú, pre jednotlivé krajiny. Nedávno som navštívil Jordánsko, e, prezentoval sa akčný plán v tejto krajine. To bola veľmi sľubná vec, pomerne obsiahly akčný plán. Uh, sú tam dva e, rizika. Musíme sa e, vyhnúť e, tomu, že budeme hovoriť len o určitých konkrétnych bodoch a nebudú dosledované Nesmieme sa, nesmie sa stať situácia, že plán rodovej rovnosti bude prijatý, ale bude sa naďalej postupovať tak, ako sa doteraz postupovalo. Takže navrhujeme, aby tí predsedovia delegácií eh, um, mali eh, zodpovednosť za kontrolu implementácie, eh, čiže nejde tu len o to Mm, zaujať líderskú e, úlohu, e, preto je toľko kritiky toho prvého e, plánu, pretože ho naozaj nebrali vážne na tých najvyšších úrovniach v komisii a v SVČ a tiež v delegáciách. Ja začnem tým, čo ste povedali, že e, predsedovia delegácie by mali podávať e, správy o akčnom e, pláne. Je to súčasť nového poskytovania správ v rámci SV, takže to je pokryté. Uvidíme, čo sa udeje. Pokiaľ ide o tú zaujímavú otázku ohľadne dohovorov o voľnom obchode DG Trade a SVČ, to majú majú v zodpovednosti, takže je to trochu komplikované pre mňa e, odpovedať, ale pokiaľ ide o úlohu žien v e, Palestíne, tam by som e, mohla povedať niekoľko slov a takto sumarizovať a poskytnúť vám odpoveď. Tretia otázka k tej osvedčenej nejakej dobrej praxi Nikdy by sme nemali zabúdať na to, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, to je veľmi závislé od kontextu, v ktorom sa nachádzate. nie často, nie vždy sa to dá len prekopírovať. Niekedy je to práve tá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, čo môže byť veľmi frustrujúce. Takže musíme mať aj e, reálne očakávania ohľadne toho, čo e, možno očakávať aj e, z, od tohto plánu rodového, akčného plánu rodovej rovnosti o niekoľko rokov. Musíme pracovať s ostatnými, spolupracovať a učiť sa navzájom. Pokiaľ ide o otázku migrácie, rada by som nadviazala na to, čo povedal kolega a ak by som ale mohla, rada by som poskytla písomne e, odpoveď. Je to veľmi dôležitá otázka. Je to zahrnuté v akčnom pláne rodovej e, rovnosti. E, niekedy pokiaľ ide o krajiny východného partnerstva, v ktorých tradícia vzdelávania je trochu rozdielna než v EÚ Ehm, tam často teda eh, eh, zabúdam eh, napríklad pokiaľ ide o naše ciele týkajúce sa otázky Rómov a tam rodovej rovnosti. Ďakujem, že ste to spomenuli, takže je to v programe zakomponované a pracujeme na týchto záležitostiach. Ďakujem a ďakujem za e, príspevky našich rečníkov. Ďakujem vám aj za vaše e, otázky. Teraz niekoľko záverov. Najprv len dve vety e, my sme ani zďaleka ešte neuzatvorili túto tému, máme toho ešte veľa pred sebou, potrebujeme viac spolupráce, viac podpory a hoci si myslím, že niektoré kľúčové oblasti boli jasne identifikované, um, um, napríklad uh, funkcia žien pri rozhodovaní, o čom hovorila pani Kacarová, je rovnako dôležité hovoriť a pracovať aj na vnútroštátnej úrovni a treba však klasť dôraz aj na vonkajšiu politiku, najmä v súvislosti s predchádzaním konfliktom, s riešením konfliktov a so zvyšovaním bezpečnosti a stability a trvalého mieru. V druhom príspevku sa hovorilo o tom, že úspešnosť niektorých hnutí, ktoré spochybňujú miesto žien a rovnosť žien je e, téma, ktorá takisto ohrozuje bezpečnosť a e, stabilitu. Hovorilo sa aj o potrebe vzdelávania, ktoré je potrebné posilniť. Ďakujem za tie osvedčené postupy a príklady, ktoré ste uviedli, predovšetkým pokiaľ ide o úlohu občianskej spoločnosti žien, ktoré pracujú na každodennej úrovni a tieto uh, veci treba podporiť pomocou príslušných nástrojov. Takisto sa hovorilo o tom, že ženy by mali byť uh, väčšmi zastúpené v podnikaní, uh, uh, pri uh, mierotvorbe, pri uh, vzdelávaní. Pán Porest hovoril veľmi pozitívnym spôsobom, pretože vychádzajúc z konkrétnych príkladov je možné sformulovať niektoré niektoré všeobecné otázky, ktoré sa dotýkajú aj Európskej e, únie. Mám tu na mysli SEDO, mám na mysli Istanbulský dohovor a e, napokon e, som si zaznamenala aj všetky otázky týkajúce sa migrácie a potreby spolupráce medzi jednotlivými krajinami. Takisto som zaznamenala to, čo hovorí e, komisia, že nemôžeme veci zovšeobecňovať, je potrebné prihľadať na špecifika a rozdielnosti jednotlivých krajín. Zostáva teda ešte veľa roboty, ale e, ako sme počuli, je tu už rozbehnutý istý proces. Ďakujem všetkým za veľmi užitačné príspevky aj postrehy týkajúce týkajúce tejto správy, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o zlepšovanie situácie žien v krajinách východného a južného susedstva. Ďakujem vám všetkým, ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ďakujem aj tlmočníkom. E, skutočne sme e, nepredpokladali, že budeme pracovať takto dlho, ale vzhľadom na vaše otázky to bolo potrebné. Ďakujem všetkým všetkým a želám všetkým príjemný večer.